Dámy a páni, po tomto veľmi peknom videu mám tu česť a potešenie, že vás môžem v mene predsedu Tajanyho privítať v Európskom parlamente, ktorý príde neskôr s prejavom. Veľmi sa teším, že môžem otvoriť túto konferenciu, na ktorú vás pozval Európsky parlament a Európska komisia. Budem mať tlmočenie do 23 jazykov. Takže pokiaľ si chcete vy zvoliť nejaký jazyk, môžete to urobiť. A máme zároveň rodovú rovnováhu pri, otvoren, pri našej diskusii. To je ďalšia vec, ktorú vám mám povedať. Takto konferencia bola zorganizovaná predsedom Tajaným a výbormi ako Envi, environmentálnym výborom, výborom pre rybolov, ako aj e, výborom pre priemysel a výskum a v spolupráci s Európskou komisiou, konkrétne s DG Mare a zároveň aj z DG RTD. Takže som veľmi rada, že môžem privítať i komisárov, kami nové, Carmena Vela, e, ktoré, je, ktoré nám prídu s prejavmi počas e, tohto úvodu. Zároveň chcem povedať, že som veľmi rada, že máme tu zástupcov mladej generácie, ktorých tu máme, dvoch máme prítomných a mnohých ďalších v tejto sále a preto chcem srdečne privítať i všetkých žiakov, študentov, učiteľ, učiteľov z európskych škôl v Bruseli. Kto z vás je zo škôl? Môžete sa prihlásiť. Srdečne vás vítame, zástupcov mladej generácie. To nám ukazuje, že oceány a klíma sú centrom záujmu mladej generácie. A to je veľmi dobré, že je to tak. Vážené dámy a páni, Morská politika má mnohé aspekty. Nie je možné hovoriť o všetkých počas jedného podujatia, počas poldňovej konferencie, ale snažili sme sa urobiť maximum. A preto e, rôzne pôsobnosti našich rečníkov odzrkadľujú rôzne záležitosti morských, záleži- e, morských tém od e, občanov, angažovania občanov a výskumníkov. Máme tri, panál, tri panely. Prvá je tvorba spôsobu ochrany a využívania oceánov. Chcem privítať bývalého komis- bývalú komisárku e, Maria, nech sa páči, vítam vás. Táto pani bola zodpovedná za reformu spoločnej politiky rybolovu, čo bol veľký krok vpred pre nás všetkých. Druhý panel sa bude týkať výzvy, ako dosiahnuť čisté moria a oceány, budeme hovoriť o znečistení oceánov a klimatických zmenách. A v poslednom paneli budeme hovoriť o ceste spred, vpred, ako zaviesť udržateľnú modrú ekonomiku, kde budeme mať rečníkov nielen z tradičných modrých sektorov, ale i s novým, ako výroba rias a energia v oceáne. Každý panel bude moderovať predseda, respektíve podpredseda daného výboru a ďalší poslanci prispejú s krátkými príspevkami následne. Drahí priatelia, nemáme čas na to, aby sme si urobili oficiálnu prestávku, ale ak máte pár minút ešte potom, prosím, pozrite si výstavu vpredu v sa, pred našou sálou. Uvidíte príklady projektov EÚ, ako je Kopernikus, ktorý má tiež silný morský nejaký rozmer Marina Responsible, Responsible práca na Responsible. Si tam sa nachádza slovičko more v tomto slove a budeme mať skvelú diskusiu s mladými profesionálmi, ktorí e, sú z týchto projektov Marina a Responsible. Ocean must be discussed on the streets. Takže s motom o oceánoch sa musí hovoriť na uliciach, i keď nie sme na ulici, ale v tejto sále, ale myslím, že máme veľmi dobrú príležitosť diskutovať o týchto témach. Asi pred dvomi rokmi sa začalo sa oceány a moria dostali vysoko v agende, nielen z dôvodu znečistenia plastami, od veľkých globálnych konferenciách, ako náš oceán na Bali minulý rok, tento rok v e, Norsku, ako i malé iniciatívy, čistenie pláži, čo zorganizovali mimovládne organizácie občianske iniciatívy, Oceány sú témou všade vo svete. Myslím, že sme, nie úplne všade, ale sme na dobrej ceste. Z môjho pohľadu by bolo najlepšie vytvoriť v Európskom parlamentu e, výbor Máre, to je môjim snom, kde všetky morské otázky by sa riešili a konferencia ako táto sú smerom sú krokom k tý, týmto smerom. Ďalej Sirika e, skupina, ktorú sme založili viacerí s kolegami. E, moji podpredsedovia tu sedia, Sofia v roku 2014 ako platforma pre morské otázky, o ktorých sa bude, bude hovoriť celá, celý priemysel, veda, politici, mimovládne organizácie, ktoré sa otázky oceánov a mori venujú. Prečo sú oceány a moria tak dôležité pre nás? Áno, žijeme na modrej planéte. 70 povrchu planéty je voda. Oceány sú kľúčové z hľadiska klímy. E, Viažu CO2, e, produkujú e, kyslík ktorý pochádza z oceánov. A oceány sú veľmi relevantné z hľadiska budúcnosti e, ľudských bytostí. Poskytujú potraviny, energiu, bio, modrú biotechnológiu, ako i doprava, námorská doprava, ale oceány sú ohrozené a potrebujú našu pomoc. Potrebujeme zdravé oceány pre budúcnosť. Je to dôležité pre nás, Európanov, zároveň samozrejme, Európa je morským kontinentom, naše pobrežie je o 7, 7 krát dlhšie ako USA a len 5 z 28 členských štátov nemá e, pobrežie, morské pobrežie. EU vedie v rôznych e, sektoroch e, oceánska energia, zelené lode a zároveň sme na čele výskumu, morského výskumu v Kíle Biomap, profesor Herci, ktorý sa nám neskôr prihovorí, ho chcem privítať. Ale nie len potrebujeme len viac výskumu, vieme viac toho o mesiaci ako o hlbokom mori, takže potrebujeme vedieť toho viac. Viac o oceáne potrebujeme výsledky iniciatív, ako je Emonet. A potrebujeme prepojiť vedu s ľuďmi. Potrebujeme gramotnosť v oblasti oceánov a sme na dobrej ceste parlamente sme prišli s pilotným projektom gramotnosti, oceánskej gramotnosti a komisár Vela vie o tomto projekte a zároveň, čo je dôležité, UNESCO predstavuje dekádu od roku 2021 oceánskych štúd- štúdií. Dozvieme sa o tom neskôr. Drahí priatelia, európska morská politika má dlhú tradíciu. Európsky parlament a komisia diskutujú o integrovanej politike, o spoločnom rybolove, mor, modrej ekonomiky, ochrana a využívanie oceánov. A nedávno sme prijali legislatívu, e, smernice o, o plastoch na jednorazové použitie, ktoré tiež majú prispieť k vyčisteniu oceánov. To všetko je v spolupráci troch európskych inštitúcií, komisie, parlamentu a rady. Rada tu sedí po mojej pravici a komisia urobila skvelú prácu tým, že e, pretlačila vpred túto agendu, morskú agendu a získala podporu Európskeho parlamentu. A teraz potrebujeme dobrú implementáciu v členských štátoch. Znie to jednoducho, ale nie vždy to jednoduché, to všetci vieme. A potrebujeme mladých ľudí, ktorí budú ochotní si zvoliť modrú kariéru, aby pracovali na udržateľnej modrej ekonomike a v spolupráci e, s ďalšími, mladý Weissen a E, je iniciatívou e, na Bali, alebo klimatické pochody iniciatívu, zástupcov tu máme dnes, alebo napríklad mladí inovátori, ako Marcela Hanč, e, program, projekt týkajúci sa odpadu, screeningu odpadu, ktorý je tiež veľmi slubný. EÚ je svetovým lídrom v oblasti výskumu a inovácií. Musíme stavať na tomto trende, aby sme dosiahli udržateľnú modrú ekonomiku a ja som presvedčená o tom, že potrebujeme zdravé oceány v nasledujúcom výskumnom programe Horizont Europe. Takže, drahí priatelia, krátko pred európskymi voľbami sme zorganizovali toto podujatie o budúcnosti modrej planéty. Oceány nemajú voličov, nie, nemajú volebné obvody, ale sú pre nás mimoriadne dôležité. Niekto, kto o tom skutočne veľa vie a vie o význame oceánov bude so mnou súhlasiť. Bol organizátorom našej konferencie v Malte. Je to Kamínu Vela, náš komisár, zodpovedný za životné prostredie a morské záležitosti. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, vážení členovia Európskeho parlamentu, kolegovia, kolegyne pán komisár Carlos a bývalá komisárka Maria, vážení a, dámy a páni, v prvom rade veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste tu dnes s nami počas diskusie o budúcnosti našej modrej planéty. Ako mnohí Európania, vyrastal som doslova pri mori a medzi moje najkrajšie spomienky sú stále e, z leta na pláži. Sú to nádherné spomienky, Spomínam si na more a tieto spomienky sa nikdy nevymažú. Žiaľ, to isté sa nedá hovoriť o oceánoch. Počas rokov som videl čoraz viac tlaku, ktorému sú vystavené lokálne ekosystémy a zdroje. Počul som rybárov, priateľov, ktorí sa stiažovali, že je v oceánoch čoraz menej a menej rýb. Videl som, ako Klimatické zmeny počas 10 ročí spôsobujú e, znečisťo, znečisťovanie a situácia sa neustále zhoršuje. A to všetko vedie k tomu, že si dnes uvedomujeme, že zelené a modré musia ísť ruka v ruke. Odkedy som sa ujal tohto úradu pred 5 rokmi, takmer som tvrdo pracoval na tom, aby som šíril toto posolstvo. Aby sme vytvorili koalíciu za zdravé, produktívne moria a oceány, či už doma, v našich krajinách, alebo v zahraničí. Koalícia politikov a biznis lídrov, respektíve aktivistov, občanov, mladých ľudí, ktorých trápi budúcnosť. Ľudí, ktorí e, jedného dňa dedia túto modrú planétu od nás. Takže sa veľmi teším, že tu máme takúto plnú sálu a ukazuje sa, že povedomie je rozšírené o tom, ako dôležité sú oceány pre nás, pre našu ekonomiku, pre našu klímu, ale v prvom rade pre naše prežitie. A som hrdý na to, čo Európska únia dosiahla v posledných piatich rokoch. Poprvé, naše pravidla, ktoré obmedzili plasty na jednorazové použitie a naše recyklačné ciele, ktoré sú právne záväzné, spôsobili, že Európska únia je globálnym lídrom v oblasti riešenia odpadu. Po druhé, viac ako 10 e, našich oblastí e, pobrežných sme označili za chránené oblasti do termínu 2020. To tiež prispieva k dosiahnutiu dobrého, lepšej situácie v našich oceánoch v súlade s jedinečným strategickým rámcom, smernicou o strategickom rámci. Po tretie, náš tlak na udržateľnejší rybolov prináša ovocie. V mnohých častiach Európskej únie sú, je rybolov v dobrom stave množstvo rýb na udržateľnej úrovni sa takmer zdvojnásobil v tomto roku v porovnaní s 27, keď táto komisia sa ujala úradu. A len 5 ich bolo pred 10 rokmi. Po štvrté, nové sektory udržateľnej modrej ekonomiky sme dali pevne na mapu. energia z oceánov je dobrý príklad a získala financovanie EÚ na výskum a testovanie. Tento nový sektor sa rýchlo rozvíja do slobodnej obchodnej fázy. Ďalšie inovatívne druhy podnikania budú tiež profitovať z novej modrej platformy, ktorú plánujeme založiť neskôr v tomto roku. No a napokon počas posledných dvoch rokov sme investovali viac ako 500 miliónov eur do morského výskumu. Napríklad pozeráme sa na mikroplasty a na potenciálne nebezpečenstvo, ktoré spôsobujú nie len morskému životu, ale i zdraviu ľudí. A viem, že môj kolega Carlos vám povie o chvíľu viac. A neobmedzili sme našu ambíciu len na Európu. Koniec koncov, oceány sú globálnou zodpovednosťou a som veľmi rád, že môžem ohlásiť, že sme práve zverejnili našu prvú správu o pokroku o tom, čo Európska únia spravila na to, aby sme zlepšili medzinárodnú ochranu a využívanie oceánov. Táto správa popisuje naše úspechy, to, čo sa nám podarilo dosiahnuť e, v záujme lepšieho a integrovanejšieho, e, integrovanejšieho využívania oceánov. Je to program 50 krokov, ktorý, ktoré sa realizujú v medzinárodnej spolupráci. Táto agenda posilnila reputáciu Európskej únie ako spolahlivého partnera. Táto agenda z nás robí top poskytovateľia technickej pomoci pre udržateľné e, modré oceány a ekonomický rast. Napríklad takmer 600 miliónov eur sme vyčlenili pre podporu udržateľnej akvakultúry a rybolovu, aby sme posilnili e, chránené oblasti, aby sme vyčistili do, znečistené e, časti oceánov, aby sme pomohli budovať infraštruktúru v partnerských krajinách. Zrealizovali sme reformu kontrolných systémov rybolovu, aby sme bojovali proti nelegálnemu rybolovu a aby sme efektívnejšie mohli e, zadefinovať e, všetky naše systémy. Re- vyrokovali sme partnerstva s kľúčovými hráčmi, ako je Čína a Kanada. Uzatvorili sme nové arktické dohody, o rybolove v Arktiku, v, centr- v oceáne, v centrálnom Arktiku a podporujeme modré ekonomiky nie len v Európskej únii, ale i v ďalších krajinách, vrátane finan- princípov financovania morskej ekonomiky a rozvíjame iniciatívy pre udržateľné financie v ekonomike oceánov. Vážení kolegovia, kolegyne, dámy a páni, krátko pred európskymi voľbami v roku 2019 som presvedčený viac ako kedykoľvek predtým, že potrebujeme hovoriť občanom, čo Európska únia robí pre nich, čo robí pre ich komunity, pre ich rodiny, pre ich budúcnosť. A oceán je skvelým miestom, na ktorom môžeme začať. Ako e, hovorieva rád predseda Juncker, chceme byť veľký vo veľkých veciach. A čo by mohlo byť väčšie ako oceán? Takže prezentujme toto posolstvo, ako Európska únia pracuje pre zdravé moria, ako chráni pobrežné oblasti u nás doma i v zahraničí. Pre našu modrú planétu, pre našu modrú budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem. Thank you very much, Kamenu. Ďakujem pekne, Karmenu. Keď sme si, e, po tom, čo sme si vypočuli nášho spolu hostiteľa ako rečníka, e, dám e, slovo Európskej komisii. K, dám slovo rade, ktorej predseda toho času Rumunsko, Adriana Petku, je štátnou tajomničkou na ministerstve pre vody a lesy v Rumunsku. Myslím si, že Ehm, väčšina z vás bude potrebovať slúchatka, pretože Adriana bude hovoriť po rumúnsky, takže nech sa páči, nasadte si ich. Thank you, Ďakujem, Gesine. Vážení páni komisári, vážení poslanci, delegáti, vážené dámy, vážení páni. Chcela by som sa na úvod poďakovať Európskemu parlamentu a Európskej komisii za zorganizovanie tejto konferencie na vysokej úrovni. Je to veľmi dôležité v kontexte snách Európskej únie, ktorá sa snaží e, zachrániť oceán a e, životné prostredie. Aby oceán mohol aj naďalej umožňovať eh, tie nevyhnutné aktivity eh, pre tých, ktorí eh, z neho žijú. Je súčasťou globálneho ekosystému. Oceány predstavujú vlastne akési nové hranice, poskytujú nám priestor, zdroje, energiu, potravu, ktorú ľudstvo potrebuje. A z tohto dôvodu oceány a moria môžu prispieť k E, ukončeniu e, chudoby môžu poskytnúť nové pracovné miesta. Zároveň oceány a moria sú najväčšími regulátormi klímy na globálnej úrovni. Takže keď chceme mať lepšiu budúcnosť, musíme pochopiť koncepciu e, trvalodržateľných morí ale kým e, to tak e, bude, je našou e, povinnosťou postarať sa o to, aby sme zastavili znečisťovanie, zhoršovanie prostredia v oceánoch. A to je jedným, jednou z kľúčových oblastí našej politiky. Rumunsko je presvedčené, že sú v tomto smere dôležité určité opatrenia pre nás. Čierne more nie je len oblasť prírodných zdrojov, ale je to naozaj veľmi cenný ekosystém systém pre nás má obmedzené prepojenia k oceánom e, našej planéty. Takže je ešte viac pod e, tlakom aktivít e, ľudí, pretože na pobreží Čierneho mora žije viac než 2 milióny ľudí. Chceme sa sústrediť na znižovanie znečistenia a chceme podporovať udržateľný rybolov s cieľom zachovania eh, morského ekosystému, aby sme sa eh, postarali ale zároveň aj o eh, rozvoj našich pobrežných oblastí. Každopádne moria nemožno chrániť bez regionálneho prístupu, bez spolupráce v rámci dohovoru ochrane Čierneho mora. A my by sme radi boli, aby Európska únia sa stala signatárom tohto dohovoru. Chcem zdôrazniť, e, že morské odpady predstavujú jeden z najväčších problémov, s ktorými sa potýkame, pokiaľ ide o ochranu e, morí. E, plasty a mikroplasty predstavujú jednu z najväčších hrozieb pre moria. Plasty sú v moriach preto, pretože e, riadenie odpadov je veľmi zlé. Musíme si uvedomiť, že toto je veľmi komplexný problém. Je to cezhraničná záležitosť a námorné e, regióny majú rôzne charakteristiky, takže aby sme vyriešili tento problém, musíme skoordinovať naše snahy na medzinárodnej aj regionálnej úrovni. Regionálny e, dohovor e, má v tomto smere veľmi dôležitú úlohu v rámci koordinácie stratégií morských stratégií. V rámci tejto tohto dohovoru o Čiernom mori. Máme aj stratégiu e, týkajúcu sa boja proti e, morskému odpadu a šesť krajín, ktoré sú signatármi e, tohto dohovoru, robí všetko, čo je v ich silách, aby bojovali proti tomuto odpadu. Zredukovanie e, plastov to je súčasť e, obehovej ekonomiky. Je potrebné postarať sa o e, zber, o triedenie. To je veľmi dôležité pre boj proti znečisťovaniu morí plastami. Odpad z plastov sa už nebude recyklovať ani ukladať, ale, ani spaľovať, ale bude sa recyklovať. Musíme sa zamerať na prevenciu vzniku odpadu a na riadenie dobré riadenie e, odpadu. Podporujeme v tomto smere partnerstva a tiež je potrebné pozrieť sa v tomto smere na produktivitu a na spotrebu na medzinárodnej úrovni. Vzhľadom na enormné rozmery tohto fenoménu znečistenia morí plastami e, bude táto problematika aj na programe májovej rady ministrov pre životné prostredie, ktorá sa bude konať v Bukurešti. Je tiež veľmi potrebné na medzinárodnej úrovni naplánovať rôzne aktivity, ktoré sa majú diať na pobreží, v pobrežných oblastiach. A tiež sa musíme venovať aj vzbudzovaniu povedomia v tejto oblasti u eh, verejnosti. A musíme sa pozrieť aj na dopady zmien eh, klimatických, pretože to povedie eh, k zvýšeniu hladín morí a k zhoršeniu extrémnych vykyvov počasia, ktoré majú veľmi zlý vplyv na pobrežia. Rumunsko má vypracovaný plán na revitalizáciu pobrežia Čierneho mora. Navrhli sme opatrenia, aby sme zabránili erózii pobrežia a aby sme ochránili domy a majetok ľudí v pobrežnej oblasti. Rumunsko je jednou z najväčších krajín, je najväčšou krajinou v Podunajskom po Dunajskej oblasti a preto je veľmi dôležité postarať sa aj o dobrý plán e, riadenia e, Dunajskej oblasti, kde e, je potrebné zahrnúť aj pobrežné morské vody. Jedno z dôležitých e, úloh je e, správne riadenie e, Dunaja. Tiež je dôležité zabrániť znečisťovaniu Čierneho omora. Rumunsko podporuje regionálnu spoluprácu v tomto smere a prispieva k snahám Európskej únie, ktoré sa zameriavajú na optimalizáciu morského prostredia, vychádzajú zo smernice EU upravujúcej morské prostredie. Veríme v integrovaný prístup e, všetkých politik v tomto smere. Je potrebné zohľadniť e, námorné morské systémy. E, takýto prístup je kľúčový, aby sme zabezpečili ekonomické a sociálne politiky, ktoré sú trvalo udržateľné a ktoré dokážu podporovať ľudí pri adaptovaní, prispôsobení sa na klimatické zmeny. Pevne verím, že táto konferencia povedie k podstatnému kroku vpred, aby sme dosiahli naše ciele a mali udržateľné oceány a lepšie využívali morské zdroje. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne, Adriana. Myslím si skutočne, že táto rumunská cestovná mapa znie veľmi e, sľubne, takže ak sa vám v tomto smere bude dariť, bude to dobré pre e, Čierne more. A teraz e, pán komisár Carlos Modaš, ktorého kompetencii je výskum, veda, inovácie. Kolega Vela už spomínal finančné prostriedky, 500 miliónov eur určených pre tento boj, ale ja dúfam, že vy nám prislúbite viac finančných finančných prostriedkoch. Vážená pani predsednička, vážená pani štátna tajomnička, pán eh, kolega eh, Maria Damanaki, eh, vidím, kde sedíte, takže cítim ten oceán tu. Hm, hm, hm. Keď sa pozrieme na vás, poslucháčov. A keď vidím eh, mnohých mladých ľudí, eh, musím povedať, že vaša generácia, generácia mladých, je šťastnou generáciou je eh, generáciou, ktorá zažije obrovské zmeny v, vo vede, v technológiách. Zažijete, že sa budú dať liečiť eh, choroby, ktoré sa dnes liečiť nedajú, eh, míľové kroky v počítačovej technológii, ale tiež ste vystavení aj obrovským výzvam a tie výzvy, o ktorých dnes diskutujeme, sú skutočne najväčšími, ktoré v aktuálnej dobe máme. Takže Hovorím k vám a rád by som vám povedal, že po piatich rokoch vo funkcii komisára som precestoval celú Európu, postretával som e, premiérov, mnoho dôležitých ľudí a keď sa pozriem naspäť na e, tých 5 rokov svojho pôsobenia, ľudia, na ktorých si budem spomínať, to nebudú títo ľudia, to budú ľudia ako ste vy, to budú e, ľudia, ktorí ma inšpirovali. Jedna z mojich inšpirácií, a síce mladý Bojan e, e, Slab, je to Holandian, ktorý keď e, mal 16 rokov, a predstavte si, že 16-ročný bol pri stredozemnom mori a videl, aké je znečistené plastami a povedal si, to je hrozné, musím s tým niečo urobiť. A tu je ten rozdiel medzi vašou generáciou a mojou generáciou. Vaša generácia E, to skutočne aj robí. E, vaša generácia pociťuje, že jej úloha ako generácia nie je len ísť na univerzitu, aby som mal nejakú prácu, ale e, že vaša úloha je zmeniť svet. Tento mladý chlapec, 16-ročný, si povedal, no už musím s tým niečo urobiť, musím vyčistiť oceány. A potom mu ľudia povedali, no že ale máme také a také technológie na čistenie moria. Ale Bojan povedal, no, že E, pozrite, ale e, musíme e, vlastne sa snažiť tie plasty nielen vyzbierať, ale mali by sme sa snažiť o nejakú technológiu, ktorá nám umožní, aby plasty k nám priplávali a vynašiel technológiu, ktorá využíva prúdy v mori. Veci, ktoré už inžinieri, odborníci diskutovali, ale pozerali sa na to len veľmi konvenčným spôsobom a Bojan prišiel s úplne novou myšlienkou. Ak bude úspešný, mm, a teda je tam mnoho, bolo tam mnoho skepsitizmu, či to bude úspešné, či to nebude uh, úspešné, ale jemu sa uh, to podarilo a dve veci sú tam veľmi dôležité v tomto smere, pretože uh, podujal sa na túto misiu, aby vyriešil tento problém a uh, je to naozaj uh, veľká misia a každý uh, o tom hovoril. A keď sa pozrieme späť um, na situáciu pred 15 rokmi, pokiaľ ide o klimatické zmeny, sme si len začali uvedomiť, uvedomovať e, tie dve škály tohto problému. A keď sa pozrieme na plasty v e, mori, e, sme asi tam, kde sme boli, pokiaľ ide o životné prostredie pred 15 rokmi. 8 miliónov tón plastov sa každý rok dostáva do eh, morí. Moji starí eh, rodičia eh, žili v čase, kedy plasty vôbec neexistovali. Takže mm, vlastne generácia ľudí, ktorá dnes žije, si nespomína ani, že plasty vôbec existovali a ostatní 8 miliónov tón každý rok plastov hádžu do mora. Hm, čiže hm, Mohli eh, by sme si to predstaviť, ako keby sme všetci eh, na pobrežiach vo svete, ktoré existujú, každý z nás sa držali za ruky a hodili 5 plastových plných naplnených tašiek do mora. A eh, tento chlapec skutočne primel ľudí, aby sa pozreli na tento problém. A je to naozaj veľmi dôležité pre vás, pre mladú generáciu. Aj ja s mojimi deťmi, keď sme hovorili aj v tejto inštitúcii o tom, ako môžeme chrániť mať e, ľudia. Moje deti nikdy e, sa nezaoberali napríklad ochranou údajov, ale jedného dňa prišli domov a povedali, ocino, ocino, e, ten youtuber nám povedal, že Európska únia chce zastaviť internet preto, e, že komunikujú cez tento YouTube a nekomunikujú so, so mnou poriadne. A Bojan, e, jemu sa podarilo e, vzbudziť pozornosť o tomto probléme, takže robil veci iným než konvenčným spôsobom. Takže na čo sa pozeráme a na čo sa musíme pozrieť je robme takéto isté veci ako tento holandský chlapec aj na úrovni Európskej únii, aby sme tiež vytvorili takúto misiu pre Európsku úniu. A ja by som chcela, aby jednou z týchto misií bola misia ochrany oceánov, ale samozrejme nemôžeme si e, to predstavovať len tak, že venujeme nejaký veľký e, finančný obnos. Musíme e, sa zamerať na konkrétnych e, ľudí, musíme si nadefinovať, čo chceme urobiť, aby sme vyčistili oceány. A toto je, myslím, trochu iný spôsob, ako povedal môj kolega Carmenu, iný spôsob komunikácie. Komunikácie s vami, s mladou generáciou. A my potrebujeme vašu pomoc. Potrebujeme vašu pomoc, aby sme zmenili aj náš spôsob komunikácie. Moje um, posledné posolstvo eh, už eh, nám veľa času nezostáva pred európskymi eh, voľbami a v európskych voľbách teda mm, vidíte, že medzičasom sa svet veľmi zmenil, keď som sem prišiel. To bolo úplne iné, svet bol iný, fake news neboli také, ako sú teraz v roku 2014. To vyzeralo inak politici eh, musia vziať na zreteľ aj eh, vás, e, pretože tu ide o vás, o to, čo chcete do budúcna pre vašu generáciu. A to je to, čo hovorím každý piatok e, v e, svojom úrade. A keď som mimo úradu, že hovorím ľuďom, že to nie je o politikoch, že niečo urobia o oceá- s oceánmi, ale treba hovoriť o tom, kedy sa to udeje, ako sa to udeje, aká je technológia, kto to urobí. Pretože v konečnom dôsledku, milí priatelia, na život závisí od oceánov viac, než e, si e, uvedomujeme. Silvia, e, ktorú si veľmi vážim, povedala, že my ľudia sme morské bytosti. Nemôžeme síce žiť v oceánoch, ale sme závislí od nich. A toto by som vám aj ja rád ako posolstvo odovzdal. Môžete sa na nás e, e, spoliehať, že budeme počúvať vaše obavy a je potrebné aj niečo urobiť v nadchádzajúcom legislatívnom období, tak ako sa už teraz e, začalo a ako aj Carmeno povedal, toto bude priorita v našej agende. A aj pani Meissner je ambasádorkou v tejto oblasti a robili sme na naozaj e, veľa, ale nekomunikovali sme dosť. Takže ďakujem vám za vašu pozornosť a za to, že ste si našli čas. Thank you very much, my... Ďakujem veľmi pekne. A pán komisár, teraz naozaj vidíme tú vašu vášeň pre oceány E, pre ľudí, ktorí sú z Portugalska alebo z Malty, to je úplne prirodzené, ale keď ste hovorili o Vojanu Slatovi, tak ja poznám Marčelu e, Vanč, o to je študentka architektúry z Aachenu, Ehm, možno ju vy ale nepoznáte, ale aj ona našla spôsob, ako sa možno zbaviť plastov. Ehm, ona je architektka, ale rada sa potápa, zistila, že v mori je veľa plastov, nepáči sa jej to, chce to zmeniť a ako architektka vytvorila istú platformu alebo most spolu s, e, so študentami inžinierstva. Mm, vieme, že mikroplasty sú ľahké a plávajú, ale v dôsledku vln a prúdov sa môžu aj potopiť na dno. A ona si teda myslela, že tieto mikroplasty by mali byť na povrchu a keď túto platformu vlastne premostíme týmto mostom, alebo keď tie vlny E, nejakým spôsobom zmenšíme, tak možno bude možné tie mikroplasty odstrániť. Zatiaľ je to len nápad, nebolo to zrealizované, ale ak budeme mať veľa takýchto mladých ľudí, tak to len prospeje všetkým oceánom. No a samozrejme, že tu ide aj o spoločnosť. My ako inštitúcia sme dôležití, ale e, veľa závisí aj od spoločnosti. Ďalšia rečnička, pani Ženevie Pons, je e, riaditeľkou Bruselskej kancelárie inštitútu Žaka Delorsa v Bruseli a ja jej dávam slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem aj za pozvanie na toto podujatie. E, všetkým prajem dobré popoludne, dámy a páni, a e, zdravím a vítam aj mladú generáciu, ktorá je tu hojne zastúpená. Je to pre mňa veľká čest, že môžem prehovoriť na tejto konferencii. Je to veľmi aktuálne, že sa tu môžeme dnes stretnúť, veď práve uplynulo niekoľko dní od vtedy, ako 1,5 milióna ľudí v celom svete vyšlo do ulic a tam vyzýva, aby boli prijaté kroky, v zmysle e, klima, e, bojo, boja proti klimatických zmenám. Ja si myslím, že máme dosť dohôd a vyhlásenia, že by sme sa e, mohli nimi zaoberať celé desaťročie. Vieme, že oceány sú zdravie planéty a klímy a zároveň je to zdroj života. poskytujú nám každý druhý nádych. Miliardy ľudí sa každý deň spolieha na oceány, že im zabezpečí každodenné živobytie a ochrana oceánov. To nie je voľba, to je otázka, od ktorej závisí naše prežitie. Ak oceán vlastne zaberá e, veľa, e, väčšiu časť našej planéty, tak Južný oceán to je tým srdcom planéty a silný prúd, ktorý e, existuje okolo Antarktídy, obsahuje vodu, ktorá je veľmi bohatá na živiny a táto voda potom prúdi globálne cez všetky oceány a biodiverzita, ktorá nám z oceánu poskytuje potraviny, inšpiráciu a kyslík, má práve svoj zdroj e, v Južnom oceáne. Mňa oceán vždy priťahoval, celé detstvo som strávila pri mori v Tunisku a moje najskoršie spomienky sú práve spomienky na obdobie, keď som s rodinou trávila čas pri mori. Potápala som sa odvtedy na mnohých miestach na svete a na jednej strane som bola nadšená krásou oceánov, ale zároveň ma znepokojoval aj nedobrý e, stav oceánov, či to už bolo v mojej rodnej krajine, kde kvôli plastom umierajú korytnačku, ale aj kvôli tým oblastiam, kde sa skutočne výrazne znižuje biodiverzita. Keď som bola riaditeľkou kancelárie WWF, tak som sa snažila posilniť našu činnosť súvisiacu s oceánom a nedávno som sa zapojila do skupiny influencerov na podporu oceánov. No a neváhala som. Nazývame sa Antarktika 2020. Je to skupina členov zo všetkých oblastí sveta a my chceme brániť Južný oceán. V okolí Antarktidy je to veľmi bohatá oblasť, žijú tam tučniaky, veľryby a všetky tieto živočíchy sa tam e, živia práve, e, práve tými e, krevetami a e, veci sa tejto e, biodiverzite veľmi E, venujú. V roku 1969 na vrchole studenej vojny sa veci rozhodli, že Antarktída bude svetadielom vedy a mieru. To je veľmi závažný krok, ktorý ukazuje, že ľadový kontinent a jeho e, ochrana musí byť viac ako politikou. Musí byť našou prioritou. A na mierovom fóre bolo rozhodnuté, že toto bude jeden z projektov, ktoré budú v tomto roku podporené. 25 členov výboru pre ochranu živých zdrojov v Antarktíde sa rozhodlo, Európska únia je tiež členom, e, a všetky dôkazy poukazujú na to, že najlepším spôsobom ochrany je ochrana rozsiahlých chránených oblastí mora. A my takto môžeme urobiť také kroky, o ktoré nás mladí ľudia žiadajú. Európska únia navrhla dve veľké chránené oblasti v Južnom oceáne. Prvou časťou je východná Antarktida a druhá je Vedelovo more. Východná Antarktída, tak ten na, e, tá oblasť má okolo 1 miliónu štvorcových kilometrov a návrh predložilo Francúzsko v roku 2011. Ochrana oceánov je veľmi zložitá, stretajú sa tam rozličné záujmy a tieto vody sú znečisťované. Jednoducho sa nám nedarí, e, nedarí sa nám konať, na čo čakáme. V roku 2015 Barack Obama ukázal, že ochrana Južného oceánu je ťažká, ale možná. Barack Obama hovoril so svojím kolegom, čínskym eh, prezidentom Xi Jinpingom a získal podporu eh, Číny na eh, vytvorenie morskej chránenej oblasti. V nasledujúcom roku s podporou Ruska bolo dosia- bol dosiahnutý konsenzus a vznikla najväčšia chránená morská oblasť na planéte. V tomto roku musí rokovať Európska únia a Francúzsko. Musíme dať prioritu prežitiu planéty. E, predstaviteľi ako Federica e, Mogherini a Donald Tusk sa zaviazali, že Európska únia bude chrániť tiež Južný oceán. A príde do Európy, najskôr do Monaka, potom do Paríža a potom možno aj sem do Bruselu. A moja dnešná, moje dnešné e, posolstvo od Antarktiky 2020 to je vlastne odkaz od mladých ľudí, ktorí sú prítomní aj tu. Ide o to, že my musíme konať v oblasti e, klímy a záchrany biodiverzity a práve preto musíme tiež chrániť oceány. Ďakujem. Thank you very much, Genevieve. I think we all will try to... Ďakujem, Genevieve. My všetci sa budeme snažiť maximálne chrániť Antarktidu a arktické oceány. A teraz tu mala vystúpiť Daniel Fernández, tá sa nemohla dostaviť kvôli problému s vízami a namiesto toho tu máme dvoch zástupcov mládeže je tu Nele van Hojvegen, to je delegátka mládeže OSN pre udržateľný rozvoj. Ona je tu za holandsky hovoriacu mládež z Belgicka a Stefan Wilmard zastupuje francúzsky hovoriacu Radu mládeže Belgicka. Takže nech sa páči, vážení delegáti, e, pán komisár, príslušníci všetkých e, delegácií, ďakujem vám, že nám dávate slovo. Sme tu preto, aby sme tu vystúpili v mene Belgickej rady mládeže a prišli sme aj preto, aby ďalší hlas našej generácie zaznel aj tu. A vlastne naša budúcnosť, tým, že sme tu my, je tu zastúpená aj naša budúcnosť. Viac ako milión nás eh, minulý týždeň sme okupovali ulice, aby sme vás vyzvali k odvážnym krokom v oblasti klimatických zmien. To sa netýka našich detí a budúcich generácií, ale týka sa to už nás, našej budúcnosti. Zdravie a prosperita ľudstva je priamo zviazané so stavom životného prostredia. Globálne oteplovanie zahrialo oceány na o ekvivalent, ktorý sa rovná jed, výbuchu jednej atómovej bomby. No a život v moriach postupne vymiera. A na konci tohto storočia bude voda opäť stupňov teplejšia, aj keď podnikneme akékoľvek kroky. My sa teraz snažíme dosiahnuť takú úroveň, aby civilizácia prežila. V roku 2100 viac ako polovica našich oceánov e, bude mať inú farbu ako dnes. Len si predstavte záber z družice, modrej planéty, ktorú nikto nespozná. Nie len, že sa zmení jej farba, ale korálové útesy, ktoré e, po, predstavujú 21 života v mori, úst, budú na ústupe. Ak sa nám podarí obmedziť globálne oteplovanie o 1,5 stupňa, tak 90 koralových útesov bude v budúcich desaťročiach e, zničených. A e, stále sa vlastne dotuje energetika v krajinách OECD významnou mierou a Európa stále umožňuje príjmať také zákony, ktoré e, vlastne majú veľký dopad práve na vodu je potrebný úplný zákaz glyfosátov, ako vy môžete E, byť e, hluchý a slepý pre touto skutočnosťou. Európa podniká kroky, ale to nás nezachráni pred katastrofou. E, vieme, že hovoríte o modrej ekonomike, ale my musíme vedieť, že toto by malo byť viac ako iba nálepka. Toto všetko musí znamenať aj skutočný posun v živote vo všetkých aktivitách, ktoré súvisia s oceánov. Mali by sme sa zdržať všetkých škodlivých krokov pre životné a My si želáme, aby sme sa k tomu všetci zaviazali. Oceány sa stali novým Eldorádom. Sú zdrojom dopravy, minerálov, energetiky, voľného času i potravín. Ale my vlastne sa delíme o planétu s ďalšími živými bytostiami a na to by sme nemali zabudnúť, lebo od nich aj závisíme. Ochrana ekosystému to je najlepší systém, ako vzdorovať klimatickým zmenám a ako zabezpečiť prežitie e, schopných ekosystémov, ktoré by boli e, prospešné pre ľudí, ekosystém a podnikanie. Prosím vás, berte to vážne. My vás vyzývame, aby sa Európska únia viac angažovala v oblasti rybolovu, aby sa skutočne vytvorili v mori chránené oblasti. But this and global ocean ale táto globálna správa oceánov nebude dostatočná. Boj proti klimatickým zmenám je zároveň bojom proti hladu, chudobe, zdravotným problémom a nerovnosti. My chceme, aby ste prijali štrukturálne kroky, aby ste zmenili systém podľa fyzickej reality tejto planéty a podľa skutočných potrieb ľudí. Nejde tu len o vyčistenie oceánov, ide tu o to, aby sme ich prestali e, plniť odpadom, veď viete, aká je situácia a sú tu aj riešenia, ale vy ste sa rozhodli, že sa budete pozerať inde, alebo si myslíte, že nie je možné prekonať tie záujmy, ktoré za tým stoja, ale my vám chceme pripomenúť niektoré opatrenia, o ktorých treba hovoriť. Musíme hovoriť o peniazoch. Je na čase, aby sme začali uvažovať o fiškálnej spravodlivosti a zdanení s ohľadom na životné prostredie, a to nie len slovami, ale aj krokmi. Daňové výnosy sa musia zvýšiť prostredníctvom daňov uhlíkovej dane. Budúca Európska komisia musí bojovať proti daňovým únikom, to musí byť jej prioritou a musí sa skončiť aj daňový dumping. Samozrejme, že v tejto iniciatíve musia byť zásadné sociálne hľadiska EÚ a jej členské štáty musia e, prijať nové chápanie verejných financií tým, že financovanie bude prispievať k udržateľnému rozvoju. Nejde však len o verejné financie a o dotácie. Nové chápanie obchodu – má možnosť byť prospešné pre ľudí, ale aj pre životné prostredie. Ide tu o presun podpory nezdravého životného štýlu. My by sme napríklad mohli prijať index ľudského rozvoja ako zásadnejší a nemali by sme sa obmedzovať len na sledovanie rastu HDP. Pokiaľ ide o pravidlá, Svetovej obchodnej organizácie, tak tie treba zmeniť a treba zohľadniť aj obavy, ktoré súvisia so životným prostredím. Už tu boli podniknuté isté drobné kroky, napríklad výdaje, ktoré sa týkajú 25 objemu, ale to nestačí, ak tá snaha o znižovanie CO2 nebude dostatočná je potrebné, aby sme fungovali a slúžili hospodárskej transformácii. Potrebujeme zmenu systému a nie zmenu klímy. Okrem špecifických požiadaviek, ktoré sa týkajú námornej ekonomiky a oceánskej ekonomiky, my potrebujeme takisto e, zaviesť medzigeneračnú spravodlivosť, aby aj to bolo jedným z meradiel politických rozhodnutí. My už máme vedecké dôkazy i riešenia. Chýba nám však, a musíme to prijať, to je politická odvaha. A teraz nastal ten ideálny okamih. Verejná mienka poskytuje veľkú podporu našim aktivitám, pretože tu naozaj je v stávke celá naša budúcnosť a my sme sa vyjadrili jasne, no a vy sa tiež môžete rozhodnúť, na ktorej strane dejín chcete stáť. My chceme spolupracovať spoločne na ochrane našej generácie i na budúcich generáciách. Takže aj vy sa môžete stať a stante sa súčasťou týchto zmien. Nele a Sebastian, myslím, že všetci veľmi pozorne načúvali tomu, čo ste povedali. Vaše príspevky, myslím, nami veľmi pohli a môžem slúbiť, že sa vynasnažíme urobiť maximum. Je vždy náročné robiť politiku v realite, ale pokúsime sa. Tým sa dostávame na záver otváracieho ceremoniálu. Budeme mať spoločné foto. E, pôjdeme sem dole, obratíme sa, všetci z panelu sa obratia chrbtom k ľuďom a všetci sa postavia na fotku. Ale prvne, čo to urobíme, chcem ohlásiť ďalší panel, bude tu zmena. Predseda bude Alan Kadek, predseda výboru pre rybolov. Jeho let žiaľ meška, nemohol prísť tak Garil Mato zo Španielska preberie predsedníctvo nasledujúceho panelu. A poprosím všetkých panelistov po tejto spoločnej fotografii, aby prišli hneď sem dopredu a nahradili nás. Takže my zídeme teraz dole a urobíme si spoločnú fotku. Ako som povedala, my ideme dole, obrátime sa chrbtom k vám a vy sa všetci postavíte a potom odtiaľ to niekto nás všetkých krásne odfotí. Ďakujem.